ale my hľadáme možnosti, ktoré máme v čo najefektívnejšieho využitia našich zdrojov v období krízy. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani, e, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni, táto diskusia e, je na konci. No a ďalším bodom je vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii na pobreží Slonoviny. Vážená pani podpredsednička komisie, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Situácia na pobreží Slonoviny je veľmi, eh, veľmi komplikovaná. Ja som presvedčená o tom, že sa tu jedná o veľmi dôležité veci. Nielen o úlohu, ktorú zohráva eh, pobreží Slonoviny v Afrike, ale aj úlohu medzinárodného spoločenstva za ostatných 10 rokov na podporu stability. Prezidentské voľby sú problém. No a ľudia, ktorí pracujú v OSN a podporujú medzinárodné spoločenstvo a konkrétne musím povedať aj Európsku úniu a no a predseda Burkina Faso umožnili, že tieto voľby, prezidentské voľby sa uskutočnili. Všetci kandidáti sa vopred dohodli na pravidlách. No a sem patrila aj úloha pána Čoja, mimoriadného vyslanca OSN. Európska únia tiež vyslala svoju misiu, svoju delegáciu a pán pod vedením pána Predu, ja mu ďakujem. No a záverom bolo, že voľby boli demokratické. Ja ďakujem a pánovi Predovi a jeho týmu za ich odvahu, ako aj za vynikajúcu prácu v týchto náročných podmienkach, výsledky. Potvrdila volebná komisia, ako aj pán Čoj, pán predseda Baroso a ja, a sme zagratulovali prezidentovi Outarovi k jeho víťazstvu medzinárodná reakcie medzinárodné spoločenstvo sa jednomyselne e, vyjadrili. ECOWAS a Africká únia boli jednoznačne, jednoznačne povedali, že pán Autara je prezidentom povrečie Slonoviny. Parlamentné zhromaždenie 3. decembra tiež vydalo jednoznačné vyhlásenie. No, my vyžadujeme a žiadame všetkých strán na pobreží Slonoviny, aby dodržiavali a uznali výsledok volieb a aby sa vyhli násilnostiam. Momentálne sa musíme snažiť za mierové riešenie. Rezolúcia OSN e, sa snažila o cieľené opatrenia pre mierovú, mierovú transformáciu. No, africké orgány už uvalili sankcie na povlečie slonoviny. Európska únia e, príjme zodpovednosť, čo sa týka cieľených konkrétnych opatrení a ako už sme to povedali aj tento týždeň na Rade ministrov zahraničných vecí, ale rovnako príjmeme opatrenia na podporu legálne zvolených orgánov. Rozvoj na pobreží Slonoviny sledujú mnohí aktéry a celý svet, hlavne v Afrike a susedné štáty, mnohí z nich sú tiež v situácii po konflikte a prechádzajú náročnou demokratickou transformáciou. Výsledok súčasnej krízy na pobreží Slonoviny vyšle silný signál všetkým stranám na kontinente, tým, ktorí sú za demokraciu a tým, ktorí sú proti. Reakcia Európskej únie na túto krízu je veľmi dôležitá. Hlavným aktérom medzinárodného spoločenstva budeme mať úlohu eh, podporovať demokraciu a ďalší demokratický rozvoj. A ak dokážeme prispieť eh, k mierovému odovzdaniu eh, síl, tak podľa v súlade s výsledkom volieb. Ďakujem. Τώρα θα πάρουν το λόγο μιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ďakujeme. Pán Πρέντα, za EPP. Ďakujem pani predsednička. Vážená pani vysoká predstaviteľka, bol som naozaj na pobreží Slonoviny a tam som viedol našu skupinu pozorovateľov pri voľbách. Naozaj by som rád vyzdvihol pozorovateľov z 27 krajín. Naozaj tam bolo 120 pozorovateľov v teréne, si naozaj vyargumentovali vynike a urobili výbornú prácu. Občania pobrežia Slonoviny nám viackrát zopakovali kľúčové slovo, kľúčový refrén Sme unavení. Tým nám chceli povedať o tom, že na voľby sa pozeralo ako na koniec politickej kríze. Chceli ukončiť e, voľbami a výsledkom je, že e, vyš, vzýšiel e, prezident z volieb, ale prezident Gbago od, e, odmietol odovzdať moc a využil to na to, aby e, využil ten koniec tejto krízy. E, obratil sa na ústavnú radu a táto rada anulovala volebné výsledky a to spôsobilo, že namiesto toho, aby nastal kľud, máme tu oveľa komplikovanejšiu krízu. Rovnováha, ktorá už bola veľmi krehká predtým, sa teraz ešte e, viac vyhrotila a vyústila do konfrontácie. Je veľmi zložité zabrániť týmto konfrontáciám, pretože stačí len, ak sa pozrieme na to, čo sa stalo napríklad pri hlasovaní v kasárňach pri prvom či druhom kole. Bohužiaľ, tu boli e, výnimočne chulostivé a situácie a e, rád by som ešte poznamenal, že som naozaj obdivoval angažovanosť vysokej predstaviteľky baronky Eštonovej, tak ako sa angažovala v tejto otázke. Ale mám otázku. Viem, že rada oznámila, že použije reštriktívne opatrenia. Mohla by ste nám prosím povedať, kedy budú tieto opatrenia schválené? Ďakujem. Ďakujeme, pán Preda. A teraz má slovo pani De Kaiser. Ďakujem, e, pani predsednička, za slovo. Rada by som poďakovala pánu Predovi a jeho týmu za vynipornú prácu, ktorú odviedli. Tiež by som poďakovala aj pani Eštonovej vysokej predstaviteľke za jej odhodlanie, ktoré prejavila spolu s medzinárodným spoločenstvom e, po týchto voľbách. Pre nás všetkých, e, ktorí, ktorým nám to leží na srdci, tieto volebné misie, tento nástroj, ktorý má podporovať demokraciu v jednotlivých krajinách, Nož je veľmi dôležité, aby došlo k rýchlemu, rýchlej reakcii po tejto snahe zmeniť voľby e, a výsledky volieb. A preto sme osobitne radi, že týchto, tieto nástroje môžeme využiť. Nástroje, ktoré by sa mohli využiť i v iných situáciách, v iných kontextoch. Rada by som zdôraznila niečo, čo som už viackrát počula. Hovorili sme o tom, e, že Vatara nie je e, kandidátom Európy. Ide o celé, celé, e, celé medzinárodné spoločenstvo, Africká únia, Západná Afrika, OSN, Európska únia. My všetci hovoríme jedným hlasom a preto je veľmi dôležité toto všetko pre nás. Pokiaľ ide o otázku Vatary, no vidíme, že ľudia išli do ulic a tak ďalej, ale táto situácia mňa trochu viac znekľudňuje. Nevidím naozaj mierové riešenie v uliciach, ak dojde k neužívaniu moci a tak ďalej. A preto by som sa rada obrátila na materiál, ktorý máme k dispozícii. Hovorili sme o tom v rámci našeho stretnutia v Kinshase, kde sme e, sa mnohí z nás zúčastnili. Hovorí sa tu o výzvach pre demokraciu a pre ústavný poriadok do budúcnosti. Hovorili sme o tom s našimi zástupcami, so zástupcami EÚ. Spoločne sme to pripravili, sú tam veci právneho charakteru, ale aj tri stránky, v ktorých hovoríme o e, delení moci, kde jedna strana sa snaží nelegálnym spôsobom zneužiť určité situácie. Čiže toto sú tri stránky, ktoré by mali popísať situáciu a jej riešenie. Nie je to v uliciach, je to v podstate v rámci jednaní. Samozrejme, že občas vidíme, že treba využiť e, rôzny nátlak, ale Myslím si, že práve týmto spôsobom by sme sa mali vyhnúť násiliu, mali by sme sa podeliť o všetky tieto naše nástroje. Prosím, prečítajte si tento dokument, pretože určite vám to umožní lepšie poznať, spoznať africký kontinent. Ďakujeme. Na 1,5 minúty e, ďalšia rečníčka. Ďakujem. Keď hovoríme o priaznivcoch Ataru, vidíme, že sú tu rôzne e, orgány, e, rozhlasové stanice a ja som veľmi znepokojená. E, zneužíva sa tu moc a preto si myslím, že by sme mali vyzývať ku kľudu a dialógu k zodpovednosti, zodpovednosti hlavných predstaviteľov pobrežia Sleneviny, teda úradujúci i nový prezident, ktorý musí urobiť všetko preto, aby nedošlo k prepuknutiu násilia, pretože táto krajina celé desaťročia trpela. To je moja prvá správa. Už od počiatku medzinárodné spoločenstvo Európa, Africká únia, my všetci hovoríme jedným spoločným hlasom. Snažíme sa, aby došlo k rešpektovaniu výsledku volie. Práve týmto, v tomto tlaku treba pokračovať a sankcie, ktoré predpokladáme alebo o ktorých hovoríme, tie treba využiť. Čiže Alasan Vatara sa musí snažiť o zmierenie na pobreží Slonoviny. Nesmieme sa zastaviť, kým neuvidíme stabilizovanú situáciu v tejto krajine. A preto by som rada, rada poďakovala vysokej predstaviteľke za to, že práve tomuto úsiliu sa venuje. Ďakujeme. Za stranu zelených e, teraz pani Dura. Nuž, e, rovnako ako predrečníci chcem varovať pred závažnosťou situácie, situáciou, situácie a rizikami stretu ku ktorej môže dôjsť v najbližších dňoch. Z tohoto dôvodu je isté, že e, treba privítať ten jednotný hlas, ktorým hovorí medzinárodné spoločenstvo. Je asi e, nevyhnutné, domnievam sa, aby sa uľahčila cesta demokracie. Treba vyslať signál, úplne jasný signál, že aj demokracia v Afrike je možná pretože odhliadnúc od napätia, ktoré dnes v krajine panuje a ktoré môže vyústiť do ďalšieho nebezpečenstva, môže sa tu ohroziť aj stav vo vedľajších krajinách, pretože v susedných krajinách budú tiež voľby a aj v nich môže dojsť ku konfrontácii medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi prezidentami. A preto je dôležité nielen e, na pobreží Slonoviny, ale aj v okolí e, takto postupovať, pretože to môže byť nepriaznivý príklad pre ďalšie africké štáty a chovanie, správanie sa voličov. Bez toho, že by sme teda predbiehali výsledky, je podľa mňa potrebné poskytovať Afrike demokratickú alternatívu v mierovej potrebe a je tiež potrebné odsudzovať, odsudiť e, to, čo takúto cestu zneužíva a e, nesmieme podporovať to, aby sa za rukojemníka bralo civilné obyvateľstvo. Je potrebné vykonávať naozaj tlak v najbližších dňoch tým smerom, aby sa zachoval mier. Ďakujeme a teraz e, e pán e, Oro na minútu a pol. Ďakujem pani predsedkynia. Drahí kolegovia, my všetci si uvedomujeme vážnu krízu, ktorá panuje v, súčasnej, e, v súčasných chvíľach na pobreží Slonoviny. Rozhodnutie ústavnej rady tejto krajiny vlastne znamenalo určité znásilnenie voličských výsledkov, pretože e, oficiálne už bol vyznamený, oznámený výsledok volebnou komisiou a jednomyselne e, medzinárodné spoločenstvo odsudzuje toto vyhlásenie ústavnej rady. všetky medzinárodné organizácie a určite aj Európsky parlament tu reklamujú, e, že je potrebné oznámiť oficiálne výsledky, aby sa mohol funkcie ujať nový zvolený prezident tak, ako bol menovaný nezávislou volebnou komisiou a táto nezávislá volebná komisia jasne výsledky deklarovala. Všetky politické skupiny tu v parlamente sa vyjadrili v spoločnom vyhlásení k tomuto zásadnému bodu. Treba zabrániť eskalácii napätia v krajine, ktorá by mohla vyústiť e, do občianskej vojny, čo by znamenalo pre pobrežie Slonovy e, úplnú katastrofu a tomu treba za každú cenu zabrániť. Ďakujem pekne, pán Hoarov. Ďalší rečník na zozname je pán Jakolíno na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Lady Ashton, keďže o demokracii sa nedá vyjednávať, tie výsledky volieb, od nich sa nedá vyjednávať, ľudová su- suverenita reprezentuje reprezentácia ľudí, to je základ demokratického systému a myslím, že to, čo sa deje na pobreží Slonoviny, o čom sme hovorili, to skutočne ohrozuje volebný proces, ktorý by mal byť teraz už ukončený. Voľba ľudí bola, ľudí bola jasná, aj nedvojzmyselná a napriek tomu sme nevideli náhradu odchádzajúceho prezidenta novozvoleným prezidentom eh, Alassane Ouattara a predchádzajúci neopustil moc. To je neakceptovateľné pre všetky, ktorí veria v spravodlivosť. Ja si myslím, že politická instrumentalizácia um, ústavnej rady potvrdila, že Laurent Gbagbo stále sa drží moci v pobreží Slonoviny a to môže len spôsobiť napätie a nepokoje a to je ťažko udržať eh, pod kontrolou a EÚ nemôže akceptovať túto situáciu, keď toto bolo podvité obskúrnymi manévrami zo strany prezidentského paláca. Občania slobodne vyjadrili svoje želania, oni urobili svoju voľbu a teraz musia byť v takej pozícii, aby boli um, spravovaní osobou, ktorá vyhrala ich, získala ich hlasy. Spojené národy, myslím, že nás podporujú taktiež vo vzťahu pobrežiu Slonoviny. Dúfajme, že situácia sa vyrieši eh, za krátku dobu a dúfame, že Lady Ashton bude schopná zasiahnuť tak, aby Európa z hľadiska jej externých vonkajších vzťahov môže presadiť svoju plnú autoritu a prestíž. Ďakujem pekne. Pán Arif, máte 2,5 minúty. Pani predsednička, milí kolegovia, nedávne voľby na pobreží Slonoviny medzinárodné spoločenstvo tolerovalo režim Gbagba rok po roku. Bolo tam stále odkladanie boli tu z našej strany obavy, ale dúfali sme, že duch demokracie e, prežije v krajine, ktorá trpela príliš veľa, hlavne medzinárodné spoločenstvo, Lady Ashton, kolegovia sa mobilizovalo a mali by sme zablahoželať úlohe, ktorú zohrala pozorovacia misia zo strany EÚ voľby boli kľudné, mierumilovné a dúfajme, že výsledok bude akceptovaný všetkými stranami. Bohužiaľ, výsledok bol zamietnut, zamietnutý predchádzajúcim eh, prezidentom. Takže zajtrajším hlasovaním je dôležité, aby sme pochopili, že on je vnímaný ako prekážka. On je vnímaný ako prekážka vôle svojich občanov. V žiadnom prípade sa nemôže, nemôže sa mu dovoliť, aby sa držal na ďalej moci. toto nie je človek, ktorý obhajuje slobodu a demokraciu vo svojej krajine. Úrad e, OSN e, na, na pobreží Slonoviny zohral veľmi dôležitú úlohu a AKT so s krajinami. Trváme na tom, aby výsledky volieb boli skutočne dodržané, pretože výsledky, ktoré potvrdila volebná komisia, sú podľa mňa demokratické a správne. Režim pána Gbagbo nie je podporovaný ani zo strany jeho ľudu, ani krajinami v tomto regióne, ani medzinárodným spoločenstvom. Takže malo by byť uznané víťazstvo, e, víťazstvo demokraticky zvoleného kvotara, aby čo najrychlejšie prevzal zodpovednosť po svojej krajine. Na záver, milí kolegovia, Európska únia by mala prevziať úlohu, ktorá je k dispozícii, mala by skutočne umožniť aby nelegitímna vláda pána Gbagba bola ukončená. Toto nesmieme umožniť pokračovanie tejto situácie, ktorá by mohla vyústiť v chaos v tejto krajine. Pán Arif, pán Gönc, pol minúty. Všetky rozvojové krajiny, ktoré sa snažia etablovať demokraciu. Ľud pobrežia Slonoviny v týchto voľbách preukázal skutočnú politickú vyspelosť. Navyše medzinárodné organizácie vrátanie OSN s obavami sledujú kroky porazeného prezidenta. Pán Gbagbo nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, aby zostal pri moci. Až do dnešnej chvíle Európska únia reagovala hodným spôsobom, najmä ako keď ide o cieľové sankcie, ale tieto sankcie by nemali mať dopad na ľud, ktorý vyjadril svoju vôľu ex- exemplárnym spôsobom, ale na pána Gbagba a jeho spolupracovníkov. To je otázka na pani Ashton, teda za akými opatreniami počítate, ak sa situácia zhorší a príde k použitiu sily, čo by ohrozilo ako občanov pobrežia Slonoviny, aj našich občanov, ktorí žijú v tejto krajine. Myslíte si, že kapacity CDA a Africkej únie sú dostatočné pre riešenie tohto problému do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty. Pán Rinaldi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, milé kolegyne, kolegovia, vážená pani Ashton. Pobreže Slonoviny je pre nás takým testom a nemôžeme zlyhať. V Európskej únii nemôžeme uznať takéto ukradnuté víťazstvo. A aj naďalej by sme mali vyvíjať tlak, aby tento podvod bol odhalený a odstránený. No a aby táto nelegitímna vláda odstúpila a to musia, musí, musia všetci na pobreží Slonoviny vedieť. To je tiež testom pre Africkú úniu. Je to zaujímavá situácia. Doteraz, alebo ešte pred 50 rokmi, Africká únia nevystupovala tak rozhodne. No a treba skončiť s tými starými predstavami, že demokracia a, a Afrika nie sú zlúčiteľné. My skutočne dúfame, že sa nám podarí spraviť túto skúšku a obstať nej. Amado Roma, veľký spisovateľ z pobrežia Slonoviny, zverejnil veľmi dôležitú knihu a volá sa Čakáme na hlasy na divých šeliem. A tam sa práve hovorí o histórii tejto krajiny. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Rinaldi. No a teraz pristúpime k spontánnej časti našej rozpravy. Pani Basesku požiadala o slovo. Nech sa páči, máte na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka. Voľby eh, na pobreží Slonoviny viedli k nebývalej situácii. Dvaja kandidáti vo voľbách, obaja sa považovali za potvrdených v danej pozícii, ale legitímny víťaz e, môže byť len jeden, a to je pán Latarana. A preto e, ide aj o to, o rešpektovanie e, vôle ľudu, ktorí ho vo voľbách volili. Nezávislá volebná komisia, množstvo prítomných európskych krajín akceptovali vodcu opozície ako legitímneho prezidenta. Boli tu určité pokusy zastrašovať e, pozorovateľov z EÚ. Preto musela byť misia aj ukončená. Politická nestabilita už má, má e, dôležité následky e, z rôznych aktivít organizácie pobliže Sloveniny bolo vylúčené. Takisto je tu riziko, že občianská vojna z roku 2002 opätovne vzplanie. Táto krajina je teraz na raz cesti. Izolácia alebo demokracia. Ďakujem. Chcete sa e, niekto ešte vyjadriť v tejto procedúre? Zdá sa, že nie. Tak nech sa páči, pani Ashton, môžete uzavrieť túto rozprávu. Ďakujem, budem veľmi stručná, e, pretože všetko, čo som mala povedať, už bolo povedané veľmi dobre. E, vám, pán Preda, vám, vašemu týmu ďakujem za vašu odvahu a počas volieb. Vďačím, ďakujem vám za toto ešte dva rýchle e, body. E, samozrejme, že som v kontakte s pánom Ban ki Počas celej krízy diskutujeme o hrôzach tejto situácie a chceme plne spolupracovať, rovnocene spolupracovať a uistujem vás, že zástupcovia EÚ e v danej krajine sú v bezpečí. Máme pripravené plány na ich bezpečnosť Chcem len zodpovedať na osobitné otázky týkajúce sa sankcií. No, poviem k tomu len následovné. No už eh, budeme sa snažiť vyvíjať eh, najväčšie, najväčší tlak, pretože je tu reálna hrozba eh, násilnosti. Potrebujeme veľmi jasne a pevne sa vyjadriť a čo najlepšie spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na to, aby sme dokázali vyvíjať čo najvyšší e, tlak. A ja som vďačná za podporu parlamentu, za ktorú ste mi preukázali. Ďakujem veľmi pekne. No a mám 6 návrhov uznesení rôznych politických skupín a teraz sme sa dostali na koniec tejto rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00.